Bonjour. Je peux vous demander de bien vouloir vous asseoir. Dobré ráno, vítam vás všetkých. Prosím vás, eh, pamätajte na to, aby ste si vložili hlasovaciu kartu do zásuvky. A chcela by som vás, vám pripomenúť, ako sme rozhodli včera. že rozpráva o energetickej infraštruktúre sa odkladá. Teda dnes ráno začneme. s návrhom správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a rady, ktorý novelizuje nariadenie o e, veterinárnych požiadavkách na e, nekomerčný e, pohyb spoločenských zvierat. A teraz pani Barbara de Brun má slovo, pani spravodajkyňa. Pani predsednička, nechcem hovoriť dlho dnes ráno a chcem sa poďakovať tieňovým spravodajcom a všetkým, ktorí s nami pracovali. Mali sme dobrú diskusiu o tejto správe a tiež e, ďakujem komisii. Aj oni boli veľmi nápomocní pri odpovediach na otázky a e, tiež sme od nich e, sa dozvedeli informácie o plnení tejto toho nariadenia a ako funguje. Čo sa týka pozmeňujúcich návrhov 5, 4, 5 a 6, chcem povedať poslancom, že tieto pozmeňujúce návrhy e, sú v priamom rozpore s odporúčaniami mojej správy. Oni e, negujú moju správu a preto žiadam ľudí nielen, aby hlasovali proti tým pozmeňujúcim návrhom, ale ak e, pozmeňujúce návrhy 4, 5, 6 prejdú, tak budem hlasovať proti správe a budem žiadať ostatných, aby tiež proti nej hlasovali. Ďakujem za toto upresnenie a Teraz ideme hlasovať o tomto texte. Teda idem, dávam hlasovať o pozmeňujúcom návrhu číslo 1. Pani Soulier žiada o slovo. No, Madame Soulier, je vous en prie. Pani Soulier, nech sa páči. Merci, Madame la Présidente. Simplement... Ďakujem, pani predsednička. Pracovali sme úzko s pani Debrunner a chcem sa jej poďakovať e, za túto správu a za jej ochotu si nás vypočuť, ale ako nám pripomenula, e, sú tu tri pozmeňujúce návrhy, ktoré predložil pán Franko a tie sa týkajú len lehôd. Teda to je o predlžení, ktoré už bolo udelené do 30. januára 2010 teda je to vecou toho, že zahrnieme mm, druhé predlženie do správy a v skutočnosti my sme za harmonizáciu, teda za e, správnu aplikáciu a za to, aby sme nemali ďalšie prechodné obdobie. Teda osobne e, ja podporujem pozmeňujúce návrhy pána Franka a ja by som rád požiadal kolegov, aby urobili to isté, pretože v zásade oni chcú e, väčšiu harmonizáciu a zjednodušenie pre užívateľov a pre vlastníkov spoločenských zvierat. Pán Šluter? Ja som myslel, že nebudeme mať rozpravu, ale dovolte mi vysvetliť, že pre eh, krajiny, ktoré eh, nemajú ehm, toto, keď čo sa týka E, divoko žijúcich zvierat, e, tak budete mať e, destrukciu ekosystému, pretože bude to nebezpečné pre naše divé zvieratá, keď tieto choroby sa zavedú ku nám. Takže ak tieto krajiny to majú dnes, tak mali by to ďalej uplatňovať, pretože ináč tam prídu nové choroby, ktoré zabijú ich zvieratá v budúcnosti. Chce ešte niekto slovo, aj keď tu nejde o rozpravu? Môžeme teda prejsť k hlasovaniu? Áno, dobre, ďakujem. A navrhujem teda, aby sme hlasovali teraz o prvom pozmeňujúcom návrhu článok 1 bod 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Článok 1 bod 3 Pozmeňujúci návrh číslo 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. A ďalej návrh číslo 4. A to je práve to, o čom sme teraz hovorili. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Návrh číslo 5. Článok 1, bod 5. Kto je za? Kto je proti? kto sa zdržal? Zamietnuté. A teraz prejdeme k návrhu číslo 6. Ospravedlňujem sa. Návrh číslo 3, pozmenujúci návrh 3. Kto je za? Proti? Prijatý. A návrh číslo 6, článok 1, bod 7. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. A teraz budeme hlasovať o celom návrhu, a to najprv o takto pozmenenej správe. Kto je za? Hlasujeme elektronicky. Nefunguje to? Aha, vy nemáte kartičku. Dobre, započítame váš hlas prosím. Hlasovali všetci elektronicky? Nie, ani vy nemáte kartičku. Dobre, tak hlasujeme, áno. Áno, všetci hlasovali. Končíme hlasovanie. 34 hlasov, celkom hlasovalo 33 za, 1 proti. Nie, jeden sa zdržal. A nikto nebol proti. Tak je to prijaté. A teraz budeme hlasovať o nariadení ako celku. Kto je za? Opäť elektronicky. Kto je za? Proti? Končíme hlasovanie. Prijaté. Ďakujem. Myslím, že tí, ktorí e, nemali kartičku, môžete zdvihnúť ruky, aby sme to mohli zaznamenať. Dobre, zaznamenané. Ďakujem. Pani spravodajca, aj spravodajkyni ďakujem za prácu, ktorú vykonala. A bola to kvalitná správa a teraz prejdeme k nasledujúcemu bodu. To je otázka CITES, dohovor CITES. Navrhujem, aby sme začali rozpravu o 15. konferencii zúčastnených strán dohovoru CITES, ktorá sa má konať e, v Doha v marci a má sa rozhodnúť o rôznych návrhoch uznesení a rezolúcií. A viete, že máme dve prílohy k dohovoru CITES. Príloha 1 kde sa zakazuje obchodovanie a príloha 2, to je obchod, ktorý podlieha kontrole. Takže mali by sme diskutovať o niektorých živočíšnych druhoch, a to je e, tu nejak e, obecný a polárny medveď a žralok ja teda navrhujem, a tiež slonovina tam patrí, navrhujem, aby sme diskutovali o tejto otázke. Prosím, nech sa páči. Donc, ben, j'ouvre le débat euh, pour ceux qui souhaitent intervenir sur l'une de... Takže ja otvorím debatu pre tých, ktorí chcú slovo a chcú vystúpiť k týmto jednotlivým druhom a najprv pani Ajuzo, ktorá požiadala o slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja nie som odborník na rybolov, ale pani Frank, ktorá je koordinátora výboru pre e, rybolov, e, ma poverila, aby e, za účelom tejto uznesenia som vám prečítala túto poznámku. Prvý bod sa e, týka mm, tu nejaká obecného. K e, tu nejakého obecnému sa týkajú úvodné ustanovenie 1 a odsek 4 návrhu uznesenia. Úvodné ustanovenie 1 hovorí, e, že Medzinárodný výbor pre záchranu tu nejaká atlantického mal svoju, schôd, mal svoju schôdzu v oktobri 2009 a E, teraz jeho reprodukcia e, je e, pod 15%, ako bola, keď sa začal jeho rybolov a vzhľadom na to, že je tu nejak obecný, splňa požiadavky na to, aby bol zahrnutý do prílohy 1 CITES a uvádza sa na schôdzi tohoto výboru v Madride v oktobri, kde bolo pripomenuté, že tu nejak obecný splňa podmienky CITES, aby bol zaradený do prílohy 1. To je úvodné ustanovenie jasne uvedené. A Odsek 4 hovorí, e, že vyzýva členské štáty a komisiu, aby zahrnuli e, to nejaká obyč, obyčajného a atlantického do e, prílohy 1 CITES podľa uh, návrhu um, týchto princípov. Toto je absolútne nesprávne. E, toto je zle, zlý výklad e, niektorých e, mimovládnych organizácií, ktoré to sami potom opravili na svojej webovej stránke. Preto tu bolo jasne stanovené na tejto schôdzi, že dva z štyroch kritérií neboli splnené a k tým ďalším dvom kritériám to závisí od výlovu, aby to bolo povolené. A preto na e, schôdzi e, tohoto výboru e, pre ochranu Tunekal Atlantického, kde Európska únia je zúčastnená strana, a ktoré zasadnutie sa konalo v Brazílii. V novembri sa hovorí, že sa limit výlovu stanoví na 13 500 tón a to predstavuje 40% zniženie e, terajšej kvoty a tým aj znižujeme e, zniženie kapacity 50% za rok e, do roku 2011. Treba pripomenúť, že na rok 2010 sa už počíta so znižením 25% a že pre rybolovnú flotilu sa obmedzuje doba výlovu len na jeden mesiac od 15. maja do 15. júna. A tiež treba zdôrazniť, e, že tento e, výbor e, stanovil kvótu výlovu na budúci rok nižšiu ako 15 tón. A preto v odporúčaní, ktoré bolo prijaté, 13 500 tón je založený na vedeckých odporúčania, a preto e, musíme vymazať úvodné ustanovenie 1 a príslušný odsek 4. A čo sa týka žralokov, o ktorých hovorí úvodné ustanovenie je a odseky 5, 6 a 7, e, ja prečítam úvodné ustanovenie e, je, kde sa hovorí o dvoch druhoch žralokov, ktoré sú zraniteľné voči nadmernému výlovu a e, veľmi pomaly sa zotavujú ich stavy vzhľadom na ich biologické e, charakteristiky a mm, e, dlhu, dlhé trvanie dospievania a dlhú dobu regenerácie a to je v úvodnom ustanovení, a potom v bodoch 5, 6 a 7 sa že e, s uspokojením príjmajú návrh zahrnutia žralokov E, tak aby sme vedeli, e, tento sardinský e, žralok Melasnosus a Mielgasqualos ich zahrnutie do prílohy 20, ktoré predneslo Švedsko a vyzýva členské štáty a komisiu, aby podporili tento návrh. A bod 6 hovorí, že vyzýva a nalieha na členské štáty a komisiu, aby zahrnuli do prílohy 5-6 druhov žralokov. A týchto 5 druhov žralokov, o ktoré ide, Cartotinus plumbeus, žralok červený a Cartotinus oscurus v súlade s návrhom USA. A bod 7 hovorí, e, vyzýva komisiu členské štáty, aby podporili zahrnutie žraloka oceánskeho Cartinus longimanus do prílohy 2 CITES e, v súlade s návrhom e, USA. V tejto veci chcem e, upozoriť na to, že je veľmi zaujímavé, že jedný žralok, ktorého výlov bol v IKAT zakázaný, je Alopelia supersius. A tento práve nie je zahrnutý v tomto návrhu ani v žiadnom ďalšom všeobecnom keď toto je jediný druh e, žralokov, e, ktorý e, zmenil stav ohrozenia. A v tomto sardinskom žraloku jeho výlov ešte vôbec nie je regulovaný v rámci CITES. Preto toto uznesenie musíme počkať. No a konečne uznesenie, čo sa týka výlovu druhov v rybolovných kvotách a na stanovisko, ktoré vytvoria veci celého sveta, ktorí e, pripravujú svoje stanovisko každý rok na podporu CITES e, o tom, či sa zahrnú alebo nezahrnú e, morské živočichy do prílohy a táto schôdza bude budúci týždeň prebiehať. To vám chcem povedať v mene koordinátorky a predsedničky výboru pre rybolov. Ďakujem pani Ajúzo a teraz pán Davis má slovo. Well, I agree with very much that has been said, but... Súhlasím s tým, čo bolo povedané. na no, my tu vám predkladáme uznesenie o strategických cieľoch pre Európsku úniu na konferencii CITES. A vieme dobre, že poslanci majú minimálny vplyv na tento proces a v skutočnosti ten dohovor znamená, že členské štáty sú tam zastúpené individuálne, hoce aj prebieha koordinácia medzi nimi, no Európska únia nemá formálnu kolektívnu prítomnosť e, na e, CITES a ja by som si rád vypočul e, pripomienky od komisie a zastupcov rady o strategických cieľoch Európskej únie, aby sme mohli s nimi predebatovať ich priority a požiadali ich aby sa vyjadrili k našim e, obavám a starostiam. Ak to máme zastupcov komisie, tak e, ich e, vstup teraz a neskôr v debate by bol veľmi hodnotný. Ja som chcela položiť tú istú otázku, ale predseda toho výboru ešte neprišiel. Chcela som, aby hovoril na začiatku rozpravy a preto nie je možné uspokojiť vašu požiadavku a to ľutujem rovnako ako vy. A teraz dám slovo pánovi Žoprondimu. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, ook ik steun de resolutie van harte. Um, ik denk dat het erg... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja si myslím, že je skutočne veľmi dôležité, že by sme um, toto čo najskôr odhlasovali. Čo sa týka časového plánu, ja by som mala jednu otázku, pretože pôvodne bola Rada pre životné prostredie 22. decembra a mala byť CITES v pozmienom zmenia. Zdá sa, že to zrušili, tento bod rokovania. To znamená, že by sa to nemalo ukončiť pod švedským alebo pod španielským predsedníctvom. A ja by som chcel teda sekretariát nášho výboru požiadať, aby sa postaral o to, aby sme naše plenárne, plenárnu rozpravu a hlasovanie o uznesení, aby sme to mali pred tým, ako rada o tom rozhodne pretože by, by bolo zle, keby sme boli krok za radou. Ja by som chcel e, predovšetkým e, vyzdvihnúť alebo akcentovať e, červeného tuniaka. Myslím si, že, by, že to je skutočne dôležitý problém, ale ten problém je na rade. My sme komisiu už v septembri presvedčili o tom, že červený tuniak musí byť číslo jedna na zozname, ale uh, Eh, panel expertov rady sa vysloval proti tomu napriek eh, vyjadreniu prezidenta Sarkozyho eh, v lete, že máme prestať s výlovom červeného tuniaka. Napriek tomu bol panel expertov proti proti tomu, aby sa červený tuniak dostal do prílohy číslo 1 ja by som chcel požiadať moje kolegyne a kolegov nielen o to, aby podporili toto, Eh, uznesenie, ale aby urobili všetko, čo je v ich silách a lobovali u svojich vlád a parlamentov, eh, dali ich, eh, teda vystavili ich určitému tlaku, aby povedali, aby červený tuniak, aby sme zabezpečili, aby červený tuniak nevyhynul. Prečo je to také dôležité, aby sa dostal do prílohy číslo 1? Je to dôležité preto, lebo po, okrem kvót máme veľký, obrovský problém aj s ilegálnym rybolovom a toto je problém, pretože a toto prestane byť problémom, keď sa prestane obchodovať s červeným tuniakom a to sa dá len vtedy, keď bude v oceku, uh, pardon, v prílohe 1. Áno, ďakujem za to, čo ste povedali. Mohla by som eh, jednu vec na vysvetlenie povedať. V skutočnosti e, my e, máme hlasovať e, koncom januára 2010 a má to ísť vo februári do plenárky a v decembri je lehota na pozmeňujúce návrhy, takže nebolo to odložené. Ďakujem a ja by som sa chcel, aby by som sa podporiť toto uznesenie a chcem podporiť požiadavka, aby sa červený to nejak, tu nejak dostal do prílohy číslo 1 on je skutočne veľmi ohrozený. A kto by chcel tohto tuniaka ešte v následujúcich desaťročiach loviť, bolo by teraz skutočne e, potrebné, aby sme e, teraz zabránili jeho výlovu, ak e, ho chceme teda, ako chceme, si ho chceme zachovať. A ak to ale neurobíme, tak jednoducho uh, nebudeme môcť, potom na vyhne nebudeme môcť ho loviť ďalej. Chcem hovoriť eh, o troch ďalších druhoch, to je žralok piesočnatý, Casarius. Tá eh, výlovná metóda, rybolovná metóda nie je vhodná. On sa loví preto, lebo <clears throat> sa lebo panuje názor, že jeho plutvy majú pozitívny vplyv na ľudský organizmus. To znamená, že sa tento žralok loví, odrežú mu plutvy a potom ho hádžu naspäť do mora. Takže to je mimoriadne nevhodný spôsob. Dobre, ďalej, čo e, je, existuje tzv. links links. Iberský Takže sú tu, sú tu rôzne druhy rysov a my by sme chceli tohto rysa vybrať eh, z prílohy 2, lebo nie je eh, ohrozený. Ale nemožno ho odlíšiť od európskeho rysa, ktorý ohrozený je, ale myslím si, že by Európska únia mohla vyčiarknúť um, by mohla ste vyčiarknúť z prílohy um, amerického lisa, ale e, potom by sme nevedeli nevedeli odlišiť od európskeho a, tento, a s týmto by sa ďalej obchodovalo. A tento projekt ešte nie je hotový na rozlišenie, na odlišenie týchto dvoch druhov a preto ho nemôžno vyčiarknúť. Ďakujem, hovorí pani predsednička. A teraz Ehm, sme zistili, že tu máme predsa len zástupcu komisie. Áno, má, eh, radi by sme si vypočuli niečo o stratégii komisie na túto tému a bolo by veľmi pekné, keby ste mohli na tomu niečo povedať. Dobré ráno všetkým. Viete, že prípravy na COP15, e, teda konferencie zúčastnených strán v komisii prebiehajú v dvoch krokoch. V prvom rade, a Toto je krok, ktorý sme robili začiatkom tohto roku v, um, oktobri, v septembri a v auguste na základe návrhov, ktoré spoločenstvo predloží na COP a to zahrňa aj um, možné preberanie viacerých návrhov, ktoré predložia ďalšie strany a teraz uh, sa nachádzame v procese odôvodnenia stanoviska, ktoré zaujme Únia vo veci tých návrhov, ktoré predložia ďalší. Toto je klasický proces, kde komisia predloží návrh do rady v rámci toho, čo predtým bolo 302.2, e, teda článok 302.2. A komisia teraz e, pripravuje svoj návrh do rady. Návrh, e, ktorý bude preberať všetky rôzne návrhy, ktoré predložili iné strany a zaujme stanovisko o všetkých, alebo aspoň o tých najdôležitejších. A to zahrňa samozrejme tie politicky e, citlivé body e, polárnych medveďov e, a tu nejaká modro plutvého a slonov a obchodovaním so slonovinou a tak ďalej. V tejto fáze vnútorne diskutujeme v komisii, aký bude presne ich e, návrh. Preto vám v tejto fáze môžem povedať veľmi málo. Zatiaľ v tom zmysle, že toto uznesenie um, prichádza uh, veľmi včas, pretože nám umožňuje vziať do úvahy čo najviac, ako je to možné, Aký je názor parlamentu o týchto rôznych otázkach, ktoré budeme musieť posúdiť? Potom, ako vyjde, ako vydáme návrh komisie, dúfame koncom decembra alebo začiatkom eh, januára, začneme s formálnymi debatami medzi radou a španielským predsedníctvom a musíme prijať eh, stanovisko únie do času COP v marci 2010. Teda stále diskutujeme v komisii, aký presne bude návrh komisie o tých e, kľúčových e, bodoch a potom to musíme prediskutovať s členskými štátmi. Ako si viete predstaviť, e, tieto diskusie nie sú vždy ľahké. Oni zahrňajú tu nejaká modroputvého a polárne medvede a slony a e, ďalšie druhy. A to je všetko, čo vám v tejto fáze môžem povedať o príprave. E, nie je ešte zadefinované stanovisko komisie a musíme počkať na to, čo povedia členské štáty. Merci beaucoup. Euh, Chris Davis, vous avez demandé la parole. Ďakujem pekne, Chris Davis, žiadal slovo. Uh, first, first of all, perhaps the uh, Commission representative Ďakujem. V prvom rade ehm, by som bol rád, keby zastupca komisie mohol načrtnúť, ako ehm, Európska komisia mm, predloží svoje argumenty k CITES, ako sa snažíte zabezpečiť stanovisko EÚ a k rôznym veciam a čo sa stane, keď nezabezpečíme stanovisko spoločné k mm, jednotlivým veciam. Ehm, naposledy som počul, že keď sa nezhodneme, tak e, kolektívne sa zdržíme hlasovania. Ja sa chcem opýtať, že ako komisia chce prezentovať argumenty v tých e, témach, kde nemáme spoločné formálne právnu subjektivitu. A keby ste sa mohli dotknúť aj niektorých tých otázok, ktoré som potom uvidel v e, tomto návrhu parlamentného uznesenia. Najprv tie politické otázky e, a problémy v rade, ktoré sa týkajú problému e, tu nejaká modroputvého. My sme sledovali tú debatu a musíme si pripustiť, že sú tu rôzne názory a blokujúca väčšina v rade teraz, ktorú vedie Španielsko a ďalší. A aké je stanovisko k tej vždy rozporúplnej otázke obchodovania so slonovinou a že či e, by e, sa mal ďalej uvoľniť e, obchod s slonovinou. Mohol by som sa vyjadriť aj k ďalším veciam, ale nechám to iným poslancom. Pán zástupca komisie. Yeah, thank you, uh, Mrs. Chairman. Um, on the, on the Ďakujem. Pokiaľ ide o postup a ten spôsob, ako Únia vystupuje v CITES. Je pravda, že spoločenstvo nie je súčasťou CITES. CITES sú jeden zo starších dohovorov, ktorý neumožňoval organizáciám regionálneho ekonomického charakteru stať sa ich účastníkom. Takže spoločenstvo má štatút pozorovateľa. To nám však nebráni v tom, aby sme nezabezpečili, že Únia hovorí jedným hlasom i keď Únia nie je členom predsedníctvo v takýchto prípadoch zastupuje Úniu v mene alebo v záujme spoločenstva, respektíve členských štátov spoločenstva. Takže to, čo robíme, je klasický postup. Komisia navrhne, predloží návrh rade, kde uvedie názor na stanovisko spoločenstva a toto potom príjme rada a e, u, pripravia ten negociovaný mandát, tak povediať. A to sa potom príjma na kope v rámci spoločenstva. A vo veľkej väčšine prípadov predsedníctvo hovorí v mene členských štátov. Samozrejme, že existujú aj oblasti, ktoré sa nevyriešia v rámci pôsobnosti rozhodnutia rady a niektoré veci sa musia rozhodnúť na mieste, ale pri dôležitých veciach zabezpečíme, že exist- aby existovalo stanovisko spoločenstva. Tam môže byť napríklad zdržanie sa pri niektorých témach. Nemám na to konkrétny príklad, ale môže sa to stať. Uvidíme, čo sa stane v rade. Takže Uvidíme, či bude väčšina alebo blokujúca menšina pri tom, ktorom rozhodnutí riešení, ale ja dopredu neviem povedať, ako budú vyzerať výsledky diskusie medzi jednotlivými účastníkmi v rámci komisie. A nechcem špekulovať o tom, aký by mohol byť výsledok. Môžem povedať niečo aspoň o tých veciach, ktoré sú predložené ako príprava na rozhodnutie, ale pokiaľ ide o jednotné stanovisko komisie, zatiaľ nie je, budeme ho získavať a pracovať na ňom postupom, aký som uviedol. A platí to nielen pre CITES, ale aj pre ostatné oblasti v, v oblasti rokovaní životného prostredia. Potom ste tu spomenuli tie politicky citlivé otázky tu nejak modroplutví. Tam sme povedali, že pripravíme pracovný podklad komisie a potom po diskusii s členskými štátmi v závere, v shrnutí záverov riadiaceho výberu CITES 23. septembra sa uvádza naše sme si vyhradili naše stanovisko, že či podporíme Monako a ako budeme ďalej pokračovať. A to bude 21. To bolo 20, na 21. rokovaní pred dvomi týždňami. Tam sme sa zaoberali týmito výsledkami, ako aj ďalšími vedeckými informáciami, ktoré budú k dispozícii v septembri a te, medzi septembrom a terajškom. Vieme, aké sú výsledky výročného stretnutia. Samozrejme, že ich možno vykladať rôznym spôsobom, ale vidíme, že došlo aj k pozitívnym mnohým krokom, aj tak prijal kroky na to, aby sa znížili nielen kvóty, ale aby aj ďalšie opatrenia zohľadňovali sezóny rybolovu a podobne a to naozaj predstavuje krok dopredu pri e, tomto probléme a súčasne sa mnoho rozhodnutí pripravuje na budúci rok, aby sa určili maximálne kvoty na roky 2011-2012 a vedecký výbor aj tak taktiež vykonal analýzu toho, že či E, kritéria CITES na zaradenie do zoznamu, do zoznamu sa, sú splnené alebo nie. Možno sa pamätáte, že toto bol dôležitý prvok v diskusii začiatkom septembra a otázka je, že či tieto kritéria na zaradenie do zoznamu sú také, ktoré treba e, uplatniť vždy, keď chcete určiť, či ide o druh, ktorý splňa požiadavky na zaradenie do zoznamu. Vedecký výbor vydal správu k tejto otázke, k tejto problematike v polovičke oktobra a to je ďalšia vec, ktorú študujeme z hľadiska rozhodnutia o tom, kam ísť a či podporiť návrh Monaka pre zahrnutie tu nejaká modroplutvého alebo nie. Zaoberáme sa aj ďalšími alternatívami a je to vec, o ktorej sa diskutuje medzi jednotlivými odbormi, kabinetom a podobne, teda tými, ktorých sa táto problematika týka. Ale ako som povedal, výsledok ešte nevieme. A to isté platí aj pre tie ďalšie veci, ako sú ľadové medvede, riadiaci výbor CITES bude zasada, zasada paralelne s týmto zasadnutím dnem v Boršete a tam sa diskutuje otázka ľadových medveďov v prítomnosti zástupcov Kanady a Grónska a USA. USA sa toho zúčastní formou videokonferencie. Takto chceme zabezpečiť, že tu zaznejú všetky argumenty za aj proti v súvislosti so zaradením do zoznamu. Nemám ešte konečné stanovisko. To isté platí pre slony, slonovinu. Pred dvomi rokmi pri aktivitách e, bola EU aktívnym hráčom a nakoniec sa dosiahol kompromis a a na základe návrhov, ktoré tu zazneli zo strany Zambie a Tanzánie a koalície na druhej strane koalície Kenia a ostatných krajín. Takže predpokladáme, že budú prebiehať podobné rozhovory, ale zatiaľ je priskoro predvídať, čo presne navrhne komisia členským štátom, a do istej miery to môže byť aj otázka, ktorú budeme musieť nechať otvorenú do takej miery, aby sme zaručili, že je tu priestor na manevrovanie pri rokovaniach počas COP, aby sme videli, čo je možné pri preklaňovaní týchto rozdielných názorov. Si, si Ďakujem veľmi pekne. And I thank the Commission for the explanation. Um, I must say I'm really looking for... Áno, ďakujem. Naozaj sa teším na diskusiu so španielským prezidentom o modroplutvom tuniaku, ale neteší ma, keď vidím, že to rozhodnutie rady je už prijaté v čase, keď o tom my tu hovoríme v pléne. Mohli by ste nám teda povedať viac o tom presnom plánovaní, ako si to predsedníctvo predstavuje? Kedy bude e, rada oficiálne rozhodovať o CITES a kedy sa bude skonať e, zasadnutie výboru expertov? pretože nechcem, aby, tu bol, aby zastupcovia rady rozhodli vo výbore expertov skôr, ako sme my to prešli e, alebo prediskutovali s radou. Ešte jedna technická otázka. Rozumiem tomu tak, že po rozhodnutí v Doha od CITES. To trvá približne 6 mesiacov, kým sa všetko e, dotiahne. Je to tak? Pretože to znamená, že ak sa rozhodneme v CITES zaradiť do prílohy 1 tu nejaká modroplutvého, tak nebude to pred septembrom, oktobrom, keď to nadobudne účinnosť, to nadobudne v septembri, v oktobri, to bude v desiatom e, mesiaci roku 2010 po e, loveckej sezóne po rybolovnej sezóne a to nie je neskoro. Čo by ste nám na to prosím povedali, pán Davis? Len troška k tomu, čo povedal zástupca komisie k ľadovým medveďom. Môžete nám uviesť odhad komisie, ktorý sa týka počtu ľadových medveďov. Hovorí sa, Totiž, že skeptici pre klimatické zmeny, na klimatické zmeny si myslia, že e, tie správy o e, poklese počtu ľadových medveďov sú falošné a vidíme ale súčasne, že sa ľadové medvedie dostávajú do väčšieho kontaktu s ľuďmi, takže ako? Takže teraz prosím zástupcu komisie, keby odpovedal na otázky, ktoré tu zazneli. Nie. Ďakujem, pani predsednička čo sa týka. Takže pokiaľ ide o radu, ja si to pamätám tak, že španielské predsedníctvo by chcelo mať prvé zasadnutie pracovnej skupiny rady v januári a potom druhé v priebehu februára. A samozrejme, zasadnutie pracovnej skupiny rady má význam len vtedy, ak už existuje nejaký návrh komisie. My by sme chceli, ako som už povedať, čo najskôr a dúfame, že ešte do konca tohto roku a ak nie, tak potom skoro na začiatkom budúceho roka v januári a preto je ten harmonogram, ten časový harmonogram veľmi náročný, ešte stále nie je pevne stanovený. Ale je jasné, že bude sa konať v rade niekoľko rokovaní pracovnej skupiny a tieto rozhodnutia o návrhu komisie bude treba prijať ešte pred stretnutím kopu v marci 2010 Samozrejme, že prebiehajú neformálne rokovania s členskými štátmi, aby sme videli, aký majú názor k týmto jednotlivým otázkam. Potom bolo už aj stretnutie s mimovládnymi organizáciami, aby sme spoznali ich názory na rôzne témy. Bolo niekoľko neformálnych stretnutí na ktor- s inými aktérmi, kde sme informovali o návrhu komisie. Teraz tu bola otázka, že kedy nadobudne účinnosť nariadenia o prílohe 1. Ja si to pamätám tak, že keď sa navrhne, ale musím sa pozrieť znovu na ten návrh, že keď sa to navrhne, tak sa navrhuje 18-ročné obdobie, 18-mesačné obdobie skôr ale ako som povedal, musím to preveriť, ale určite si myslím, že to nenadobudne účinnosť okamžite. Ale môžem sa k tejto téme ešte vrátiť. Ale návrh je taký, aby došlo k zaradeniu do zoznamu, ktoré sa príjme uznesením. k ľadovým medveďom a ich počtu, naozaj nie som expert na ľadové medvede, neviem. Ale veľmi rád získam pre vás informácie od našich expertov, e, aby sme videli, o koľko ide naozaj. V tomto kontexte sa hovorilo aj o tom, že do akej miery je obchodovanie súčasťou problému. A to je jedno z tých dôležitých kritérií, aby sa rozhodlo, že či treba preradiť e, ľadové medvede z dvojky do jednotky a že či to naozaj rieši ten problém aj obchodu a že či je to problém v obchode, ktorý by zdôvodnil, oprávnil nás za presunutie z dvojky do jednotky. A to je niečo, na čo poukazujú členské štáty a treba sa pozrieť aj na tento prvok Jednoducho, ak došlo k ohrozeniu ľadových medveďov, je to kvôli obchodovaniu alebo kvôli iným faktorom. A ja tu nemám zatiaľ žiadnu pozíciu, neviem povedať, aké bude konečné stanovisko únie, ale samozrejme, že sa touto otázkou zaoberáme z e, rôznych uhlov, robíme príslušné analýzy, aby sme mohli rozhodnúť o tomto návrhu na zaradenie do zoznamu. Takže skúmame nielen biologické kritéria, ale aj otázku obchodu a jeho dopadu na znižovanie sa počtu ľadových medveďov. Ďakujem. Ešte niekto iný sa uchádza o slovo? No, dobre, takže dovolte mi, aby som sa poďakovala zástupcovi komisie Pozmeňovacie návrhy podávate prosím do 8. decembra. A keď to chcem naformovať opatrne, hlasovanie bude koncom januára po výbore pri životné prostredie a vo februári by sa malo hlasovať v plene. Dobre, vážené dámy a páni, prejdeme k ďalšiemu bodu. To je otázka na ústne zodpovedanie rade. Tu ide o stratégiu a ciele Európskej únie na zásadnutie CITA. Máte pred sebou návrh, ktorý je veľmi, a formulovaný veľmi stručne, precízne. Chcel by sa k tomu niekto vyjadriť? No. Oui. Nie? Či áno? Zdá sa, že nie. Nechce sa k tomu vyjadriť nikto. Myslím si, že sa to aj veľmi rýchlo prečítalo a pokiaľ by ste to ešte nečítali, tak to nebude dlho trvať. Dobre, myslím si, že sme sa na tomto dohodli. Mám ten dojem. Toto je veľmi detailné. Takže kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Ďakujem. A tým sa táto otázka v, tej, v tomto znení predloží. Prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania. A to sú falšované lieky. Dobre. Tým by sa mala pozmeniť a doplniť smernica 2001 83 ES. Pán Matias je pani Matias je spravodajkynia. Prepačte, opravuje sa pani predsednička. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja v tomto vidím skutočne veľmi dobrú možnosť na takú prvú výmenu skúseností a názorov k tomuto návrhu smernice. Ide jednoducho o to, aby sme zabezpečili, že falšované lieky sa nedostanú na trh a vôbec sa s nimi nebude obchodovať priamežom na území Európskej únie. Ide samozrejme o to, že si nie sme istí, či tie údaje, ktoré sme mali, boli postačujúce alebo nie. V prvom rade ide o odporu, o to, aby sa e, aby sme si ešte raz vypočuli odporúčania činného spravodajcu. A mne ide takisto o to, aby som tu mohla predniesť moje vlastné predstavy. Myslím si, že asi 1% všetkých liekov, ktoré sa dostávajú na trh, s ktorým sa obchoduje na trhy, je falšovaných. Znie to síce málo a aj sa to zdá byť málo v porovnaní s percentami, ktoré, o ktorých vieme na e, medzinárodnom meritku, ale napriek tomu si myslíme, že to, o čom sa hovorilo, má veľmi dôležité dopady aj na iné oblasti a, na, a aj v iných častiach sveta. A ide o to, aby sme zabezpečili, aby pacienti boli skutočne dostatočne chránení. Čo sa týka návrhu komisie, e, tento neobsahuje ešte všetko. V prvom rade tu ide o obchod, ale internetový obchod e, predstavuje špecifický problém a ja si myslím, že tento návrh tu je mimoriadne dôležitý, pretože v prvom rade ide o to, aby sme chránili v dostatočnej miere pacienta. Parlament, ako som už hovorila, sa zaoberala aj touto témou a zdá sa, že tu bol bola celý rád možností diskutovať túto tému, ale musíme si jednoducho poved- ešte položiť otázku, ako to vyzerá s obchodovaním s falošnými uh, liekmi. Myslím, že aj tie nevyspravdajcovia by sa mali na túto tému vyjadriť a dnes, myslím, ide o to, aby ste sa aj vy mohli na túto tému vyjadriť. Čo sa týka eh, tejto smernice, tu chcem uviesť len niekoľko bodov, pretože nemám vôbec čas eh, uvázať všetky, ale chcela by som vypichnúť tie najdôležitejšie. V prvom rade ide o to, aby sme realizovali určité presvedčenie. A v tejto, v tejto súvislosti je dôležité povedať, že podľa môjho názoru musí smernica obsahovať definíciu pojmu falšované lieky tak, aby to bolo základným predpokladom na vytvorenie ďalšej legislatívy. Táto téma musí byť jednoducho v legislatívnom procese presne definovaná. Napríklad e, ďalší nositelia a výkonov. Kto čo presne v týchto oblastiach robí, to si musíme nadefinovať. Ide nám o bezpečnosť pacientov, ktorá je mimoriadne dôležitá a preto potrebujeme minimálne zdvojenú zvojný právny základ. A nie len jeden jediný článok, e, ktorý hovorí o vnútornom trhu a týchto e, falšovaných liekoch. My jednoducho musíme e, mať zákonný predpoklad na to, aby sme chránili zdravie obyvateľstva. Takže minimálne zdvojný právny rámec. Už som povedala, že um, strategická politika liečil um, ehm, z GT toto, tu je v prvom rade na programe zdravie užívateľov, teda zdravie pacientov a myslím si, že toto sa nám podarí presadiť a tú bezpečnosť navýšiť, pokiaľ by sme tento návrh smernice presadili. E, takýmto spôsobom by sme vytvorili aj nový právny základ, nový legislatívny základ. E, myslím si, že by sa zodpovedali mnohé otázky. Dobre, takže prvý bod u mňa je definícia, um, definícia toho pojmu falšované lieky, druhé je právny základ a tretím bodom, pre mňa mimoriadne dôležitým, je, e, je uh, internetové obchodovanie s takýmito liekmi. My vieme, že v niektorých členských štátoch to vyzerá tak, že predaj liečil cez internet je prípustný Takže tu sa musí potom diferencovať medzi tým, čo sa obchoduje v rámci normálnych distribučných ciest a čo sa obchoduje, a čo sa obchoduje v internete. Je dôležité, aby sme zabezpečili, aby sa na európsky trh nedostali vôbec žiadne falšované lieky. To sa mi zdá byť mimoriadne dôležité, pretože ide o otázku, ako sa tieto falšované lieky vôbec dostanú na európsky trh to je jedna vec. My ja si myslím, že aj v tejto súvislosti zohrávajú e, internetové obchody mimoriadne dôležitú úlohu a tu treba mimoriadne byť opatrný. A ešte niečo. Falšované lieky na vnútornom trhu. Tieto existujú, to vieme. A je to prax, ktorá sa označuje za zločin. A zločiny uh, implikujú určité sankcie v rámci trestného stíhania. V podstate ide o otázky bezpečnosti. Ja si myslím, že aj toto zohráva mimoriadne dôležitú úlohu. Bezpečnosť na najrôznejších úrovniach a myslím si, že toto celé musí byť záväzné pre všetky liečiva, s ktorými sa vôbec obchoduje. Ide o a vieme, vieme predsa veľmi dobre, že aj u normálnych liečiv je potrebné predložiť analýzy rizika. To znamená, že musíme zákonom upraviť určité predpoklady. Predsa nie je možné, aby si členské štáty, aby si členské štáty stále niečo vymýšľali v tejto oblasti. Myslím si, že je mimoriadne dôležité zaviesť opatrenie na zabezpečenie bezpečnosti liečiv, pre, ktoré budú platné platiť pre všetkých. Samozrejme, budeme tu mať rôzne záujmy, ktoré musím dostať pod jednu strechu, ale tu je mimoriadne dôležité, aby sme zabezpečili a aplikovali rozumnú smernicu, ktorá ktorý sa nájdu všetci a ktorá potom zabezpečí také výsledky, aby boli v záujme všetkých. Samozrejme v prvom slede záujme pacientov, pretože nám ide o ochranu e, zdravia našich občanov, ale aj v záujme ostatných. Myslím si, že je dôležité tu robiť určité definície. Um, je potrebné si presne preskúmať, kto zohráva uh, v tom reťazci obchodovania s liečivami uh, dôležitú úlohu. Tieto produkty sem prichádzajú cez najrôznejších obchodníkov a obchodné reťazce a dôležité je, aby sme e, presne preskúmali, kto sú tí sprostredkovateľia. Pretože je potrebné zabezpečiť, aby to bolo všetko transparentné. Celý ten reťazec nejde len o obaly, kde sa musí vysvetliť a, a musí tam byť uvedené, kto je zodpovedný, ale je takisto dôležité, aby sme presne vedeli, kto je v rámci celého toho obchodného reťazca za čo zodpovedný. Samozrejme, nie je možno potrebné definovať informovať všetkých obchodných zástupcov, ktoré sa, ktorí sa zaoberajú obchodovania, obchodovaním s liečivami, ale ide o to, aby mali, aby museli ručiť, aby museli garantovať a aby všetky náklady za sprostredkovanie neznašali spotrebitelia. To je jedna vec. Druhá vec je, musíme diferencovať, a teraz to poviem po anglicky. E, e é importante fazer esta distinção, porque o que nós queremos é que seja uma diretiva que seja Mám dojem, že táto smernica musí byť skutočne zodpovedná. Táto, tento distribučný reťazec, reťazec musí byť spolahlivý, pretože musia mať všetci, všetci musia mať mm, transparentný prehľad o tom, čo sa dostáva na trh. Toto jednoducho musíme kontrolovať. Ja mám dojem, že musíme definovať všetkých, ktoré si tam, ktorí sa tam zaoberajú, ich úloha, ich zodpovednosť, ich kompetencie. A musíme to verifikovať. Toto je podľa mňa veľmi dôležité a ide aj o to, ako som povedala, že nemôžeme náklady presúvať eh, na eh, kompletne na spotrebiteľov. A ďalšia otázka, ktorá je pre mňa mimoriadne dôležitá, ide o eh, šírku záberu tejto smernice. V podstate tu môže, môžu potom spadať všetky liečivá, všetky druhy liečiv ale eh, najlepšie, najlepšie eh, sa registrovať na prípade Lutanu. A myslím si, že eh, je potrebné zohľadniť ďalšie aspekty. Musíme diferencovať medzi liečivami, ktoré sú na recept a medzi tými, ktoré sa, sú voľne dostupné. Ehm, myslím si, že členské štáty by sa mali takisto, by mali takisto rokovať eh, so zástupcami, pretože v členských štátoch sú rôzne predpisy aj v oblasti zdravia verejnosti. Ehm, a ešte jedna vec. Ja si myslím, že je potrebné, aby sme garantovali, aby liečivá, ktoré sa nachádzajú na, trhy, na trhu, Um, a sú to generické lieky, aby tieto mali uh, aby sa na nich vzťahovala takisto povinnosť robiť uh, analýzu rizika, tak aby sme vedeli posunúť všetky dopady, ktoré môžu prípadne vyvolať. musí, teda, že uh, analýza rizika musí byť povinná pre všetky lieky, ktoré sú na recept a pre všetky generické lieky. Pre voľne dostupné lieky tieto by mohli byť z toho vyňatá a vyňaté a 5 rokov po e, vstúpení smernice do platnosti by mala komisia predložiť správu parlamentu, tak aby sme videli, ako to všetko prebehlo a čo sme tým dosiahli a potom sa môžeme rozhodnúť, či budeme e, či budeme vyvíjať ďalšie nové bezpečnostné opatrenia, alebo do týchto zámov zahrnieme ďalšie lieky. Táto smernica sa vzťahuje predovšetkým a má za cieľ predovšetkým dosiahnuť e, značnú mieru bezpečnosti pacientov, ale ide aj o kontrolu importu, aj o kontrolu liečiv. Ide o to, aby sme zamedzili falšovaniu liekov. A to v medzinárodnom meritku. Tu musíme skutočne pracovať medzinárodne. Na medzinárodnej pôde musíme <clears throat> aplikovať e, princíp best praxis. A potom posledný eh, bod, ktorý vám chcem uviezť. Ja si myslím, že je mimoriadne dôležité, aby eh, táto smernica oslovila nielen eh, zástupcov farmaceutického priemyslu, ale predovšetkým spotrebiteľov. Takže ešte raz, vychádzam z toho, že budeme mať smernica, smernicu, ktorá zabezpečí, že sa že e, tu e, bude, že sa dostojí nášmu spoločnému zájmu, to znamená bezpečnosť pacientov a bezpečnosť liečiv na trhu. Ja som dnes e, si chcela vypočuť, čo máte vy povedať na túto tému. Máme tu aj tieňových správodajcov, ktorých vypočujeme a myslím si, že ide jednoducho o to, aby sme zabezpečili, aby sa najrôznejšie záujmy v jednotlivých táboroch dostali pod jednu strachu. Je to poprvýkrát, čo tu vo výbore predkladám návrh, legislatívny návrh a preto sa chcem poďakovať takisto za pomoc všetkých tých, ktorých, s ktorými pomáhali v rámci práce na tejto téme a to som teda chcela povedať. Tá spolupráca bola mimoriadne dobrá a keď eh, sa niečo, eh, keď niečo nie je v poriadku, tak to je samozrejme moja zodpovednosť, ale ja som si istá, že sa môžeme dohodnúť a že môžeme predložiť rozumný návrh, eh, ktorý bude v záujme všetkých. Ja vám veľmi pekne ďakujem, pani spravodajkňa, hovorí pani predsednička, za prácu ktorú skutočne kolegovia asi vysoko cenia. Pani Kostet ako prvá. Najskôr mi dovolte, aby som zablahoželala spravodajknie za, spravodajknie za prácu, ktorú odviedla. My už väčnosť čakáme na túto smernicu, už roky žiadame komisiu, pretože tu skutočne existuje reálne nebezpečenstvo pre pacientov. Ja som tiež toho názoru, že falšované lieky spadajú do oblasti prečinov a v najlepšom prípade nemajú žiadny účinok a v najhoršom prípade sú dokonca škodlivé a v najhoršom prípade môžu viesť eh, k smrti, k umrťu. Pani spravodajkňa povedala, že 10 medzinárodného obratu farmaceutického priemyslu, ale to je 55 miliárd. A najdôležitejšiu tému pani spravodajkňa už akcentovala. Ja musím tiež povedať, čo je pre mňa mimoriadne dôležité. Ja som tak, ako pani spravodajkňa, um, um, ja, ja som za teda tento dvojitý právny rámec, za dvojitý právny základ a myslím si, že musíme jasne definovať v tejto smernici. To, to musí ale sa vzťahovať tak na lieky na recept, ako aj na voľné lieky, voľne dostupné lieky, ako aj na generické lieky. Pretože nemôžeme dopustiť, aby sa jeden druh liečil, aby tam vládli v tejto oblasti veľmi prísne predpisy a, druh, predpisy a druhá oblasť liečil nespadá po žiadnu kontrolu. To, to nemôžeme dopustiť pretože vieme veľmi dobre, že mnohé lieky môžu mať veľmi nebezpečné vedľajšie účinky na, na pacientov. A keď sa to má rozšíriť aj na voľne dostupné lieky, keď chceme mať takýto bezpečnostný systém pre, na veci, ktoré sa, ktoré sa predávajú veľmi lacno, no už neviem, tento argument ma nepresvedčuje musíme zabezpečiť, aby sme mali taký pas pre liečivo. Pretože keď budeme mať jednotný systém ochrany e, vo všetkých 27 členských štátoch, a e, ktorý bude porovnateľný od krajiny ku krajine, tak e, samozrejme sa samozrejme sa náklady na takéto, na takéto analýzy rizika budú znižovať, pokiaľ nám povedia, že sa to nebude dať urobiť na obale, budeme mať znova e, slabé, e, slabé ohníko v, tejto, v tomto reťazci a potom sa zase náklady navýšia. Ale keď jasne povieme všetkým členským štátom, že musia následovať a dodržiavať tie, e, tie a tie predpisy, tak sa to samozrejme celé zlacní. Ďalšia vec, ktorú by som chcela o ktorej by som chcela hovoriť, to je zákaz prebaľovania. Keď chceme zabrániť tomu, aby sa niečo falšovalo, potom je v mojich očiach nutné, aby sa toto zakázalo, pretože toto je základ, e, základný čin, základný krok pri boji s falšovaním liekov. Takže výrobca a pacient med, medzi teda výrobcom a pacientom nemôže byť žiadny medzi člen, ktorý by mal právo prebaliť alebo teda opatriť liečivo nejakým novým obalom. My musíme jednoducho zabezpečiť, aby sa toto prebaľovanie liekov, aby sa zakázalo. A to je podľa mňa aj otázka roz, e, zdravého ľudského rozumu. Teda, aké sú teraz riešenia, keď máme takéto niečo pre liečiva. Máme tam čiarový kód, e, v rámci ktorého môžeme vidieť, o čo presne sa jedná, ale myslím si, že sú tu aj ďalšie možnosti. E, taký, takzvaný overboxing, to je veľmi dobré riešenie pre, e, pre pacienta, pretože to, ten pôvodný obal zostane bez zmien, ale ale urobí sa nejaký obal ešte cez tento obal na ktorom bude jednoducho uvádzané čo, to, čo vyžaduje dovážajúci členský štát a na obale zvonku musí mať jednoducho takisto informácie, ktorý spotrebiteľ potrebuje a vyžaduje si ich vo, svoj, e, vo svojom materinskom jazyku, tak aby sa mohol dozvedieť, čo presne ten liek obsahuje a o čo tam ide. Na identifikovanie jednotlivých aktérov v dodávateľských reťazcoch, nuž tí, tých je veľmi veľa. To sú výrobcovia, potom sú to tí, ktorí majú uh, povolenie na distribúciu, potom sú to obchodníci, potom sú to veľkododávateľia, uh, lekárne a tak ďalej. A preto musia všetci aktéry, ktorých sa to týka, všetci musia byť jasne definovaní a musia byť definované ich úlohy a kompetencie. Jedna vec a potom, tak ako spravodajkňa povedala, musíme ich môcť kontrolovať, pretože tie ustanovenia sa aktualizujú potom, ako vstúpili do pratnosti. Myslím si, že je potrebné urobiť určitý audit dodatočne ku kontrolám národných orgánov v prípade odvodeného podozrenia. A potom ešte ďalšia vec, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá, a to je internet pretože pokiaľ ide o falšovanie liekov, my si vždy myslíme, že je lepšie ľuďom povedať, nekupujte na internete, pretože vieme, že väčšina liekov na internete je falšovaných. A preto je potrebné, aby sme si na vyhľadávačoch pozreli, pozreli reklamu, pretože e, nie je prípustné, aby necertifikované lieky e, mali reklamu umiestnenú na verejne dostupných prehľadávačoch a takto sa zamedzi aj online nákupom takýchto liekov. Myslím si, že toto je skutočné riziko, to je skutočné nebezpečenstvo, to musíme byť proaktívni a musíme mať smernicu alebo o e, uznesenie, ktoré by tomto zamedzilo. Dobre, to bolo z mojej strany. Pani predsednička, ďakujem. Euh, Ďakujem. A skôr ako dám slovo pani Rodberen, chcem povedať, že flamská televízia by chcela e, s, e, urobiť prenos snímky. Máte s tým problém? Nie. Takže teraz pani Rodberend, nech sa páči. Pani predsednička, ospravedlňujem sa u spravodajkyni, že som prišla až teraz keď začala spravodajkyňa už hovoriť. Ja som totiž mala za podkladoch, že to začne o 10.30, ale to nie je jednoduchšie, ani to nie je jednoduchšie ani pre komisiu, pretože e, ja si myslím, že o tom treba hovoriť aj v prítomnosti komisie. Ja vidím teraz, že zástupkynia komisie došla, ale sa musela naháňať. A ja chcem preto požiadať, aby ste e, E, sa postarali o to, že keď máme diskusiu za prítomnosti rady, aby sme sa držali nejakého času alebo aby sme určili čas. A ja som teraz odbehla z iného rokovania, preto meškám. Pani predsednička, mám niekoľko poznámok, ktoré som už uviedla aj na inom mieste, ako aj v diskusii so spravodajkyňou ktorej ďakujem veľmi pekne za jej správu. Nie je to jednoduché, keď si pripravujete novú správu, ktorá je taká zložitá, náročná, ide o nový parlament. A ja naozaj gratulujem pani Matias za prácu, ktorú odviedla, ako aj za tú rýchlosť a intenzitu, e, ako sa na ňu vrhla. Preto môžem ľahko povedať, že v mnohých bodoch sa stotožňujem s tým, čo uvádza Áno, a ja si myslím, že sa dá dovie, e, uviesť e, e, právny základ článok 152 a iné články, tak ako to povedala pani Kostec, s tým súhlasím. A tiež som presvedčená ako pani Matiasa Krostet, že zameranie toho, čo robíme, musí byť právna istota pre pacientov. Pacientov treba chrániť buď pred liekmi, ktoré nemajú žiaden obsah, teda pred liekmi, ktoré berú bez toho, že by sa dostavil nejaký účinok, napríklad hormonálny prípravok alebo protirakovinový prípravok, o ktorom dúfajú, že ich bude chrániť pred nejakou chorobou, alebo, ale v najlepšom prípade ide len o cukor, alebo pred e, liekmi, ktoré sú nečisté alebo falšované. Takže bezpečnosť pacientov, ochrana, to je tá hlavná myšlienka našej legislatíve. S tým súhlasím s Marisou Matias aj François Krostet úplne. Preto je tá definícia skutočne zásadná a mnohé ďalšie oblasti, ktoré tu uvádzajú aj ostatní, sú tiež dôležité. Teraz k definícii veľmi často súhlasím s Francois Crostet, aj keď sme z iných strán, ale tu v tomto prípade nesúhlasím. Myslím si podobne ako Marisa Matias, keď to uvádzala, že pri otázke ochrany pred falšovaním by sme mali naozaj začať s liekmi, ktoré sú na lekársky predpis a musíme s nimi začať preto, že existuje rozdiel medzi liekom, ktorý podlieha takéto povinnosti a liekom, ktorý je voľne dostupný tie vlastnosti lieku, ktorý podlieha lekárskému predpisu, znamená, že takýto liek by mohol mať, poten- má mať taký potenciálny dopad, význam alebo e, účinok, že to môže len predpísať lekár, ale to, čo kupujeme v lekárni alebo v supermarkete z poličky, to sú lieky, ktoré vychádzajú, tak povediať, samoliečenia a nepotrebujú pozorovanie lekárom. Keď sa nám podarí vytvoriť vodotesný systém, nepriestrelný systém, dobre, tak potom, ako povedala pani Matias, môžem povedať, dobre, funguje to, chceme to rozšíriť, ale momentálne totiž najväčšie nebezpečie pre pacientov je práve v oblasti eh, eh, týchto liekov. Takže ja si naozaj myslím, že to zameranie, tak ako navrhuje komisia, je úplne správne. Musíme sa najprv zamerať na lieky, ktoré, sa, ktoré podliehajú lekárskej správy. Čo urobíme s bezpečnostnými charakteristikami? Pani Matias prišla s návrhmi, ktoré ja považujem za správne. Potrebujeme harmonizované jasné východisko pre celú Európu. Pani Krostec teraz povedala, že to vyriešime zákazom prebalovania to sa dá urobiť ale hneď to vyvolá podozrenie, že chceme uškodiť paralelným obchodníkom a mne naozaj na nich nezáleží, ale mne naozaj záleží na pacientoch. A preto je mi úplne jedno, či dovolíme overboxing, ale keď to dovolíme Francúza, tak potom ten overbox musí mať tú istú safety feature, pretože safety feature so skenom v lekárni jasne povie, že tento výrobok sa predal pani Grossberend v lekárni pri eh, nemocnici v Berlíne. To dokážem len urobiť. Ale ja chcem, aby sme na každý pád zakázali to, čo máme teraz zavedené ako prax a to je, že sa rozstrihujú tie nosiče liekov, tie bublinkové baličky, to, kde sú tie blistre, v ktorých sú lieky. Tomu by som chcela zabrániť to určite nepomáha bezpečnosti pacientov. Museli by sme mať mimoriadne informovaných pacientov. Ja, ja keď otvorím balíček eh, škatulku liekov, ktoré pravidelne berem a sú v rôznych blistroch, ja neviem, po 10, po 5, po 8, tak to ma troška zaskočí určite. Takže my musíme trvať na veľkosti balenia, jednotnosti balenia a podobne. E, na záver chcem povedať ešte niečo k otázke generík a toho, či treba s nimi zaobchádzať osobitným spôsobom. Aj tu si myslím, že nie. Ja súhlasím s tými, a myslím, že aj spravodajkyňa to hovorí, že ak ide o generikum, ktoré podlieha predpisovej povinnosti, a musí ho predpísať lekár, tak nie je jedno, či sa tento liek v origináli nazýva X a potom ako generikum Y. Nie je to jedno. Je to ten istý liek, ktorý vyžaduje dohľad lekára. Možno sú niekedy generika menej príťažlivé na falšovanie, ale keď si pozrieme, čo sa všetko v minulosti falšovalo, to nie je argument. Nám ide predsa o bezpečnosť pacientov a my hovoríme o tom, že tieto lieky potrebujú lekársky dohľad, podliehajú predpisu a podobne. A ešte, než ukončím, i keď táto téma je veľmi lakáva, a to je otázka predaja cez internet. My všetci súhlasíme s tým, že internetový obchod je jeden z najväčších problémov a či sa nám to podarí tu v tejto oblasti začať vôbec niečo, nejak, vytvárať nejakú bezpečnosť, či sa nám podarí napríklad v oblasti liekov na lekársky predpis dosiahnuť to, že tieto lieky budú na internete dostupné len, pri nejakej, e, len u certifikovaných firiem, ktoré majú nejaké označenie na internete, alebo budú sa dať kúpiť len v, v internetovej lekárni, ktorá má e, označenie kvality a podobne. Mne je to jedno. Ide o to, aby len pacienti vedeli, že nemajú kupovať niečo z americkej web strany a určite nie z webovej stránky, E, ktorá nemá jasné označenie certifikácie zákonnosti, pretože to je ináč firma, ktorá je tu dnes a zajtra zmizne. A keď sa nám toto podarí, tak si myslím, kolegyne a kolegovia, že by to mohol byť model pre iný internetový predaj a certifikáciu iných stránok a oblasti, kde naozaj potrebujeme viac bezpečnosti a ochrany pre spotrebiteľov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za toto doplnenie. Chcem vám povedať, že sme začali skôr, lebo včera sme zmenili program a preto sme začali trocha skôr, ako to bolo pôvodne plánované. A teraz dávam slovo pánovi Tremopolusovi. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcem tu privítať tú skutočnosť, že komisia prijala rozhodnutie preniesť zodpovednosť za farmaceutický výrobok z DG Enterprise a Industry na DG Health and Consumer Protection, teda na DG Zdravia a ochrana spotrebiteľa a že to odňala DG pre priemysel. E, výsledky a realita nás e, nútila urobiť túto zmenu a my zelení sme podporovali túto žiadosť. Ide tu aj otázku verejného zdravia, ktorú treba vyriešiť s použitím správnych kritérií. A tieto kritéria musia vychádzať z kritérií kontroly, a nie zo záujmov farmaceutického priemyslu. A preto chcem zdôrazniť, že samotný Hipokrates povedal, že jedlo je tvoja skutočná medicína, zdravie prírody zvýši zdravie ľudí. A samozrejme, máme veľa liekov, ktoré sa snažia liečiť symptómy, ale nie príčinu. A potom tu máme celý problém falšovaných liekov, o ktorých hovoríme. A určite nechceme, aby sa falšované lieky dovážali do EÚ, ani aby sa vyvážali z EÚ. Takže musíme počkať ešte na písomnú správu spravodajkyne ale ja chcem v zásade povedať, že návrh komisie je krokom správnym smerom a krokom k e, ochrane zdravia spotrebiteľov v EÚ. Už sa tu poukázalo na niektoré body, ktorými sa budeme potom zaoberať neskôr. Je tu ten argument, ktorý sa týka falšovaných liekov. Je tu tá debata o falšovaných liekoch. A to by nemalo vychádzať len z otázok e, duševného vlastníctva, patentového práva a podobne, pretože to sú hlavne obchodné obavy a tie nesúvisia priamo s ochranou verejného záujmu, verejného zdravia. Potom potrebujeme nájsť určitý systém na boj e, s falšovanými liekmi cez internet. Návrh komisie sa zaoberá hlavne s tradičnými distribučnými kanálmi falsifikovaných výrobkov, ale pritom vidíme stále silnejší dôkaz, že potrebujeme aj opatrenia v oblasti internetového obchodu. A z právneho hľadiska smernica e, v súčasnosti nedokáže, nemôže realizovať opatrenia, na internetový obchod, ale možno prijať opatrenia aj na základe už súčasného právneho základu. Napríklad môže, môže sa neuskutočniť platba za lieky, môžeme zakázať platenie za lieky cez internet. Ak by sme chceli vytvoriť internetový register certifikovaných farmaceutických výrobkov, tak to by bolo opatrenie, ktoré by sa mohlo zavádzať v krajinách, kde sa dá predávať cez internet môžeme mať aj jednotný certifikačný znak na internetové alebo logo na predaj cez internet liekov. Potrebujeme aj jasnú definíciu toho, čo predstavuje falzifikovaný liek. Čo sú falšované lieky? Mohli by sme použiť kritéria VHO. A podporujeme preto medzinárodnú spoluprácu medzi členskými štátmi a svetom. Vítam návrh komisie aby sa zvýšila kontrola všetkých aktérov v distribučnom reťazci. Ako aj a pokiaľ ide o aktívne látky, tak chcem pripomenúť žiadosť, aby sa zabezpečilo, že všetci aktéry v právnom e, distribučnom reťazci sú v registri, ktorý by sa každoročne obnovoval a bol verejne dostupný. Okrem toho, Potrebujeme dobrú odbornú prípravu a zvyšovanie povedomia verejnosti, tak aby ľudia dokázali nakupovať zodpovedne a aby prispievali k včasnému určeniu falšovaných liekov. Ďakujem. A teraz pani Marina Jany Dakis. Áno. Ďakujem, pani predsednička. Chcem povedať, že súhlasím so všetkým, čo povedala spravodajkyňa s jedinou vecou a síce, že ak sa niečo nepodarí, nie je to jej zodpovednosť, je to naša zodpovednosť, tu sme tým. Pokiaľ ide o definície toho, čo by sme mali spraviť a o tie hranice, takže majú to byť lieky na predpis, nepredpisové, generické, negenerické a podobne. Pokiaľ ide o mňa, tak ja si myslím, že to má negatívny dopad na pacienta, tak to treba zahrnúť a preskúmať. Sú tu dve oblasti, na ktoré by sme nemali zabudnúť, že tam môžu vzniknúť problémy a mali by sme sa na to zamerať. Poprvé, smernica musí byť funkčná musí sa, s ňou, musí sa s ňou dať pracovať. Môžeme sa zaoberovať prebalovaním, distribúciou, a to je určite výzva, pretože pri distribúcii musíme pamätať na to, že lieky sú z malých lekární a my musíme pripraviť niečo, čo, s čím dokážu oni pracovať a nie, niečo, čo nebude mať negatívny dopad na ne v súčasnosti z ekonomického hľadiska. Takže musíme pripraviť niečo, čo dokážu využiť a s čím dokážu pracovať podniky. Druhá veľmi dôležitá oblasť je internet. Ja viem, že sa tým budeme zaoberať. Je to naozaj obrovský problém, obrovská vec. Stále sa to pohybuje, je to pohyblivý cieľ, bude sa to meniť v čase. A pokiaľ viem, tak 50 falšovaných liekov je cez internet. A preto sa musíme zaoberať internetom. V tejto etape pravdepodobne veľmi dohlbky nebudeme môcť ísť, ale aspoň by sme mali začať a riešiť veci tak, ako sa budú vynárať. Hovorilo sa tu o logu. Logo nie je riešenie, to sa určite bude dať kopírovať, takže internet bude veľký problém. Si, uh, Peter... Ďakujem, pán Peter Lees. Ja, Dank, Frau Vorsitzende. Ďakujem, pani predsednička. Aj v mojom mene sa chcem poďakovať eh, spravodajkene pani Matias. Myslím, že eh, sme od komisie eh, dostali predložený dobrý návrh a prirodzene máme tu rôzne konflikty v tejto téme. Na jednej strane je tu naliehavá e, potreba, aby sme bojovali e, proti falsifikátom liekov a aby sme dali viac istoty pacientom. A na druhej strane, osobitne v popredí tohoto návrhu v komisii prebehla aj diskusia o tom, že keď zajdeme príliš ďaleko, tak e, potom prirodzene e, sa bude môcť e, narušiť paralelný dovoz a tu sú záujmy tých, ktorí vykonávajú ten paralelný dovoz, ale keď by sme nemali žiadny paralelný dovoz, tak potom prirodzene v Ehm, samotných krajinách by sme mali nárast e, cien liekov a nákladov na lieky, ale to by sme museli potom zaplatiť, pretože politická realita by e, bola taká, e, že pacienti by mohli tým tak utrpeť, že už potom by sa im nepredpísali tie lieky, keby sa tie ceny tak zvyšili. Ale žiaľ, tu hrá úlohu aj tá otázka, že koľko financujeme systém zdravotníctva alebo nie. Teda musíme tiež pamätať na náklady. V dokonalom svete by sme nemali žiadny paralelný dovoz, pretože by sme mali všetci rovnaké ceny, ale myslím, že to, e, je, e, to ma rozčuluje, že e, máme to vôbec v Európe, tento paralelný dovoz. V normálnom prípade by mali byť rovnaké ceny, jednotné ceny, ale každý, kto sa zaoberá toto cenou, vie, že za nasledujúcich x rokov to asi nedosiahneme. A vďaka tomu v komisii zlepšili istotu a napriek tomu nenarušili paralelný dovoz. Ja mám otázky ku komisii v súvislosti s komitológiou. V tomto návrhu často e, komisia sa e, E, zmocňuje, alebo má robiť to a to. A to v parlamente nevidíme radi. My, keď príjme zákon, tak e, my e, chceme vidieť, čo robia jednotliví zúčastnení a nechceme dať Biankošej komisii. A my by sme tu radi mali popísané, že čo výrobcovia liekov a ďalší zúčastnení v dodavateľskom reťazci v budúcnosti majú robiť. A nechceme všetko prenechať komisii v rámci procesu komitológie tejto súvislosti by sme sa mali e, starať aj o ochranu, o bezpečnosť, ale aj o ochranu údajov sú tu isté obavy, že e, sledovanie a odovzdania jednotlivých e, balíkov e, musí byť podchytené aj spätným takom informácií. A tu sú, inform- tu sú problémy a samozrejme musíme byť schopní sledovať, že či tie lieky v tej forme, ako ich odošle výrobca, sa dostanú aj k spotrebiteľovi, ale musí o tom vedieť ten výrobca, musí o tom vedieť dozorný orgán. Teda otázka je, že či je dobré, keď e, jednotliví výrobcovia e, vedia, že e, ktorý pacient dosiahne, dostane ich lieky, či tam nie sú nejaké vedľajšie účinky v oblasti ochrany údajov, ktoré nechceme. Teda musí to vedieť ten zhotoviteľ a musíte to pochopiť, ale e, musíme e, tiež e, dať pozor na to, aby tieto informácie nešli späť k výrobcovi, ak by odtiaľ mohol e, využiť e, a zneužiť e, nejaké časti tých informácií. Čo sa týka internetového predaja v tomto texte by sme mohli ešte lepšie hovoriť o nebezpečenstvách internetového predaja. Čo sa týka overboxing, tak podľa mňa tu ešte je potrebná diskusia. Ak to správne vidím, tak komisia to nenavrhla a podobne ako u cien máme ten problém, že žiaľ e, nebudem, a nemáme e, žiadnu harmonizovanú veľkosť balení v Európskej únii a istý čas to ešte budeme musieť dostať a pokiaľ máme e, rôzne veľkosti balenia, tak potom vyriešený ten problém s overboxingom, pretože keď sa musí prispôsobiť veľkosť balenia, tak potom s tým overboxingom to už nebude viac možné a Čo sa týka dvojitého právneho základu, tak voči tomu nemám žiadne výhrady, aby sme článok 152 eh, do toho zapojili, ale ak som to pochopil z dotrajšej diskusie, musíme to konkrétne pomenovať, čo, na eh, ktorý článok sa eh, ten právny základ vzťahuje, pretože keď povieme, že máme tu dvojaký pár, právny základ, lebo tu ide o zdravotníckú otázku, tak to nie je právne také ľahké a musíme povedať, že na k v ktorých prípadoch eh, platí článok 100 52, o ktorých článok eh, v prípadoch platí článok 95. Niektorí kolegovia eh, teraz túto pôsobnosť v oblasti práv liečiv navrhli, aby sa preniesla táto právomoc z DG Priemysel na DG Sanko, ale mm, jasne súhlasím, ale to neznamená, že teraz musím do toho zapojiť článok 152. Už mnoho rokov z, v oblasti eh, práva pre životného prostredia. Eh, tieto otázky patria do DG pre životné prostredie. V každom prípade nie je potrebné, aby sme tu mali dvojaký právny základ, eh, ako aj v oblasti životného prostredia aj zdravia môžeme dobre pracovať na základe článku 95, bez ohľadu na to, že ktoré generálne riaditeľstvo je za to zodpovedné. Nemám k tomu žiadne námietky, e, ak to ešte upresníme. A um, tu sa pýtam uh, spravodajkyne, že ako si predstavuje uh, to upresnenie a pýtam sa komisie, že prečo zvolila len článok 95 a či uh, si vie predstaviť doplnenie a áno, tak v akej forme. Ďakujem, pán Lizl, pani Pafalová. Ďakujem, pani predsednička. A ja chcem zablažovať komisii za túto veľmi, veľmi ambiciozne návrhy z vlastnej iniciatívy, pretože už sme dlho vyžadovali, aby oni podnikli kroky a tiež chcem zablažovať e, spravodaj Keni, pretože bolo veľmi ťažké nájsť konsenzus pre e, naše e, návrhy, a hoci Teraz sme dospeli ku spoločnej vízi, stále však sú to isté slabé stránky a Niektoré z týchto slabých stránok e, sú v súvislosti s štúdiou hodnotenia dopadov, ktorú vypracovala Európska komisia a máme nedostatok údajov o legálnom a nelegálnom trhu, čo sa týka falšovaných liekov a tiež e, nedostatok referenčných údajov o odhadoch nákladov. A Tiež by sme mali eh, diskutovať o mm, dopadoch eh, týchto nových opatrení na pacientov a spotrebiteľov. A k tej správe eh, komisia hovorí, že priemysel chce a je ochotný absorbovať a nahradiť náklad týchto nových opatrení. Hoci to nepotvrdili diskusie s priemyslom, s odvetvím a s týmito účastníkmi. To je prvýkrát, čo počujeme, že sú ochotní absorbovať eh, tieto náklady. A tiež eh, sa tam eh, hovorí, že pacienti nesmú mm, znašať tie konečné náklady. A tiež náklady na hromadné sterilizovanie alebo na hologramy. Navrhujem, aby sme mali implantačnú správu. Zvyčajne to spoločné načasovanie je e, po 5 e, e, rokoch, ale myslím, že vzhľadom na to, že toto je extrémne dôležitá vec, mohli by sme nakoniec mať značné zvýšenie cien liekov a preto by bolo dobré, aby sme mali túto správu po tretom roku a zhodnotili účinnosť nových opatrení a potenciál potreby rozšíriť rozsah tejto smernici vzhľadom na dopady a tiež musíme e, ďalej prediskutovať rizikové kritéria pre e, vysledovateľnosť a či tieto môžu platiť podobne pre všetky druhy e, liekových výrobkov, napríklad aj generické liečiva, ktoré nie sú predmetom falšovania. A keď uplatníme všetky tieto opatrenia na všetky lieky, tak to bude mať značný dopad na trh, hoci bude mať menej ako 0,7 z generí, ktoré sa falšujú. A elektronická databáza pre vysledovateľnosť musí zabezpečiť, že informácie, ktoré sa zbierajú, ne, ehm, budú otvárať e, starosti s e, ochranou súkromia alebo potenciálny únik údajov, napríklad čo týka e, druhu liekov, ktorý predáva jedna lekareň, by nemal byť k dispozícii výrobcom. A tiež to asi nie je vhodné miesto, aby sme tu diskutovali, že aký systém sa bude používať, ale musíme zabezpečiť sledovateľnosť produktov a musíme rozhodnúť o tom, že čo ten systém by mal byť schopný urobiť a pokryť a Zvyšok samozrejme bude technická diskusia. Tento návrh e, zďaleka e, nerieši e, celú túto tému a problém a vôbec neidentifikuje celý problém falšovaných liečiv ako povedali predrečníci, je to len percento z falšovaných liekov, ktoré sa týmto vyriešia. A tiež treba dať pozor na internetový predaj. Internetový predaj je najväčší zdroj falšovaných liečiv, o tom sme presvedčení a tento návrh nereaguje na túto kľúčovú otázku a myslím si, že koordinačnou úlohu by mal byť e, výbor INKO tiež e, možno nedokážeme vyriešiť celý problém týmto legislatívnym predpisom, ale mali by sme otvoriť to na diskusiu a vyzvať k e, väčšiemu angažovaniu sa komisie v tejto veci a tiež informovať e, spotrebiteľov o rizikách nákupu liečiv cez internet. V zásade hovoriac, podľa mňa falšovanie je organizovaný zločin a Tiež e, máme mm, stanovisko VHO k tomu, že e, menej ako 1% e, liekov, ktoré sa predávajú cez zákonné reťazce, sú falšované. A tu už mám silné stanovisko k tomu, aby som vyžiadala, aby sme poslali písomnú požiadavku na komisiu radu, kde vyžadujeme od nich ďalšiu iniciatívu v tejto oblasti. A teraz vám prečítam odpoveď, ktorú, s ktorou ma eh, komisár Baro eh, veľmi eh, dobre uspokojil. Prečítam to po bulharsky, prosím, dajte si sluchadla. Lekárstvo представлява заплаха, която е свързана не само с... Сфалшиване sú hrozbou nielen vzhľadom na to, že je to organizovaný zločin, ale tiež je to hrozba voči verejnému zdraviu. A komisia je osobitne citlivá k tejto téme a snaží sa reagovať e, nielen e, v zákonodárnej oblasti, ale aj e, operačne tým, že podnecuje spoluprácu medzi príslušnými orgánmi a plánuje istú úroveň postihov a sankcií, ako aj administratívnu spoluprácu v rámci výrobcov a zdôrazňuje dôležitosť represívnych opatrení v rámci činnosti Európskeho laboratória, ktoré povoluje e, lekárske výrobky. Tu tak. Takže týmto sa vyjadruje veľmi silný záväzok a odhodlanie komisie, aby eh, riešili eh, nezákonný mm, predaj a mm, pristúpili k mm, posudzovaniu eh, falšovaných liečiv ako organizovanému zločinu a myslím si, že vďaka tomu budem mať lepšiu dôveru o tom, že tento problém budú riešiť do hĺbky. Ďakujem, pán Ziver. Äh, Ďakujem, pani predsednička. Ja sa chcem poďakovať aj pani spravodajkyni, e, ktorá hoci je nová, e, má veľmi dobré smerovanie úvah. A hoci e, vieme, že v tejto téme ideme trošku za politickými rozhodnutiami, musíme Eh, si byť vedomi toho, že to máme konečne na stole a musíme si byť vedomi aj v skutočnosti, že internet ponúka nové možnosti pre pacientov, ktorými sa menia aj podmienky na trhu. Myslím si, že tento návrh by sme nemali eh, orientovať len na bezpečnosť pacientov. To musí byť samozrejme prvoradá priorita, ale mie je to len jedno. Je potrebné, aby sme si vytvorili eh, fungujúce trhy, kde sa predávajú liečivá tak, aby boli dostupné pre všetkých najlepší, ani najlepší liek, ani najbezpečnejší ni, nám nič nepomôže, keď ho máme dostupný len v určitom obmedzenom kruhu, pretože zvyšok si nemôže e, dovoliť jeho financovanie. Podľa nášho názoru je skutočne dôležité, aby sme sa pokúsili vytvoriť fungujúce trhy a prelomiť monopoly a eh, Samozrejme, vieme, že niektoré členské eh, štáty majú vzťahy k farmacickým E, s farmaceutickými, farmaceutickými firmami, tak toto by sme mali takisto prelomiť a mali by sme zabezpečiť takú všeobecnú dostupnosť. Samozrejme vidíme, že tu máme ešte veľké, veľký potenciál na to, aby sme znižovali ceny liečiv. Ide samozrejme o to, aby sme týmto návrhom zabezpečili aj e, schopnosť, e, konkurencieschopnosť a je to jasné, že pokiaľ e, vložíte do vývoja nejakého produktu veľké množstvo peňazí, veľké množstvo prostriedkov, tak e, chcete z toho mať nejaký zisk a toto vieme, že tá problematika tých discount fittingov je, že sa falšujú. No, samozrejme, toto je veľmi škodlivé a musíme s tým bojovať, ale si myslím, že musíme to všetko vidieť v širších súvislostiach a nekoncentrovať sa len na jeden špecifický problém a o všetky ostatné nechať bez eh, eh, pustiť do zreteľa. Eh, musíme si byť vedomi samozrejme aj konkrétnych dopadov, ktoré však nejdú úplne ku koreňom veci. Centrálnym problémom pre mňa je, aby sme vytvorili bezpečnostný systém, ktorý by slúžil tak pre pacientov, ako aj farmaceutickému priemyslu, ako aj členským štátom. A myslím, tak ako povedal Peter Líze, je dôležité, aby sme a mali analyzovaný bezpečnostný systém, e, kde, budeme mať, e, kde budú mať e, údaje veľmi vysokú hodnotu. Musíme sledovať určité čísla a vidíme, že práve v oblasti zdravotníctva je to veľmi kritické. Musíme skutočne dbať na to, aby sme mali vysoké štandardy. Preto chcem poprosiť pani správdajkňu, aby nám predložila tento návrh písomne, aby sme, a chceme dodať odvahu, aby sme e, videli tiež, že nemôžeme e, sa venovať len malej terapii, jednej terapii malého problému, ale že to musíme vidieť e, v širších súvislostiach, pretože toto je jednoducho realita. A vieme si predstaviť a vieme určite všetci, myslím, podprahovo, že ten internetový obchod sa rozšíri. Musíme samozrejme zabezpečiť falšovanie, musíme sa tejto problematike venovať, ale samozrejme chcem ešte raz vysoko hodnotiť odvahu, s ktorou sa moja kolegyňa tejto téme venovala a chcem samozrejme signalizovať aj um, moju ochotu a ochotu mojich kolegyň a kolegov ísť s ňou spolu uh, určite veľký kus tejto cesty, tak aby sme dospeli k uh, veľmi dobrým uh, významným výsledkom. Pán, ďakujem, pán Siber. Georgette Lalis Pani Žoržedla Lalis a potom e, dám e, slovo pani rejiteľke, ak chce e, odpovedať na tie otázky, ktoré boli položené. Okay, uh, I will start. I think I have to... Dobre, tak na začiatku myslím, že musím prevať otázky právneho základu, definície, otázku bezpečnosti, internet a niečo aj o komitológii. K právnom základu musím povedať, že právny základ e, nezávisí od e, umiestnenia služby v komisii. Právny e, základ závisí od obsahu návrhu. A mm, doteraz napríklad farmaceutika liečeva boli založené na článku 95 a vždy sa rozhodli v tomto výbore a v Rade ministrov zdravotníctva, nikdy eh, sa ne mm, rozhodovali v Rade ministrov eh, obchodu, teda eh, je to nepodstatné, či sa tá téma presunie do DG Sanko, ale dôležité je, či sú to otázky, ktoré nedokážeme vyriešiť v rámci článku 168 a to je nové očíslovanie článku 152. Napríklad článok 168 hovorí, že e, môžeme e, harmonizovať e, kvalitu a bezpečnosť liekov. Ako všetci viete, je tu tretia požiadavka pri uvádzaní akéhokoľvek lieku na trh a to je účinnosť. Teda Otázka je, či nemôžeme upraviť e, účinnosť e, lieku podľa článku 168 a či na to potrebujeme článok 95. To sú všetko právne veci a myslím, že právne e, sú to právne otázky a právne služby inštitúcií na to musia spolupracovať. A tiež článok 168 obsahuje vyhlásenie, a to je vyhlásenie 32, a ten kladie do úplne iného pohľadu vec subsidiarity alebo proporcionality bezpečnosti a je tu preverka, ktorá musí preukázať, že e, verejné zdravie sa musí e, zachovať v každom rozhodnutí, ktoré sa prijíma na úrovni EÚ a nie na národnej úrovni. Teda ja by som radšej odložil túto diskusiu na neskoršiu fázu a ja navrhujem, aby sme mali dvojaký právny základ článok 114, čo je nové číslo článku 95 a článok 168. Ďalej k tej definícii tiež súhlasíme, že potrebujeme isté definície a potrebujeme použiť definíciu VHO v tom uznesení o dopadoch, ale tiež je tu istá šedá oblasť e, o kvalite, pretože môžeme mať e, právne autorizovaný povolený liek, ktorý môže byť ne, nedobrý, môže byť e, vadný a tam môže byť e, kvalita v rámci jednej šarže porušená, bez toho, aby to bol falošný liek. Takže môže tam byť e, istá šedá oblasť, čo sa týka kvality, ale súhlasím, že e, práva ochrany duševného vlastníctva nemajú byť obsahom textu, ktorý dnes diskutujeme. Čo týka otázky bezpečnosti, myslím si, že tu chcem niečo vyjasniť, aby sme lepšie pochopili túto celú otázku otázky autentičnosti a identifikácie sa neharmonizujú. E, oni sú jasne e, vylúčené z e, terajšej farmaceutickej legislatívy. Oni sú relevantné v národnej pôsobnosti. My v našom návrhu chceme tieto dve otázky dať do harmonizovanej sféry. Teda my navrhujeme, tak ako je e, teraz e, text e, navrhnutý, že bude len jedna bezpečnostná opatrenie a nie 27 plus jedna na celo európskej úrovni. To hovorí text, teda, že tam bude len jedna bezpečnostná ochrana a táto nahradí tých 27 národných ochran, ak existujú. Toto je dôležité kvôli tomu rozsahu, ktorý navrhujeme. My navrhujeme prijať e, prístup založený na riziku, pretože chceme e, byť v súhode s princípom proporčnosti. A ako sme to navrhli v hodnotení dopadu, zatiaľ e, nie sú žiadne falšované lieky v oblasti OTC alebo liekov, ktoré nie sú na predpise. Preto vždy sa tu e, zameriavame len na lieky, ktoré sú na predpis, aspoň zatiaľ. E, môžeme sa uspokojiť s tým návrhom, že túto vec prehodnotíme o 5 rokov e, vzhľadom na vývoj obchodu a falšovania, ktorý medzi tým môže prebehnúť. Tá bezpečnostná ochrana sama o sebe nepredstavuje vyššie náklady my si myslíme, že to nebude stať viac a že to nezvyší cenu liekov. Celá otázka je e, vystupovateľnosť e, v tomto reťazci a databázy. E, no, my ako spoločnosť si môžeme dovoliť sledovateľnosť liekov, keď máme sledovateľnosť mesa a vajíčok, ale nemáme sledovateľnosť liekov. Takže toto si musí rozhodnúť spoločnosť. Ak nechceme znášať e, tieto náklady, tak potom stratíme bezpečnosť e, v tom dodavateľskom reťazci liekov. K internetu. Každý predaj e, lieku na predpis, povedzme z kanadskej webovej stránky belgickému obyvateľovi, už teraz porušuje asi 15 právnych e, ustanovení e, práva mhm. EÚ. Takže už e, zákony a predpisy na to existujú, len problém je s ich vymáhaním v prípade internetovej predaje. Takže nie, že by sme nemali zákazy. Máme tie zákazy, ale nemožno ich vymáhať kvôli povahe toho nástroja sme pripravení diskutovať čomkoľvek, čo nám dá možnosť kontrolovať internetový predaj. teda bez ohľadu na to, aké nápady a systémy sledovania loga použijeme, my sme ochotní o tom uvažovať. A ďalej ku komitológii. Pán eh, Liza spomenul, že keď sme eh, pripravovali tento návrh, eh, Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti deň a ja myslím, že budem musieť preveriť, ako Nová Lisabonská zmluva bude mať dopad na komitológiu a všetky delegované právomoci v tomto návrhu, ako aj v ďalších návrhoch. Nemám zatiaľ jasný návrh, no súhlasím, že toto je vec, ktorú ešte budem musieť preveriť. Merci beaucoup. Cette question de la comitologie. Euh, Áno, ďakujem veľmi pekne. Je to otázka komitológie. A toto mi pripomína, že od dneška podliehame Mizemanovej zmluve. Pani spravodajkynia, chcete sa ešte vyjadriť? Ja dúfam, že uh, považujete kvalitu svojho, svojej správy za potvrdenú, pretože kolegovia vás veľmi chválili. Nie, ja sa chcem ešte srdečne poďakovať za príspavky a za otázky, ktoré mi boli položené a takisto za objasnenia, ktoré som tu dostala. Ja považujem za mimoriadne dôležité a myslím si, že tá diskusia musí skutočne prebiehať ďalej a myslím a dúfam, že teda môžeme nájsť to najlepšie riešenie. Myslím, že to chceme všetci a myslíme si všetci, že ten terajší systém nedos- postačuje, pretože inak by sme tú smernicu nepotrebovali. Musíme jednoducho zabezpečiť, aby sme mali návrh, ktorý je vo verejnom, vo všeobecnom záujme a ďakujem všetkým tým, ktorým pomohli tieto práce zrealizovať. Áno, ďakujem. Ďakujeme tiež komisii, správodajkyni a predtým, ako pôjdeme, mi dovolte, aby som povedala niečo k programu rokovania. Takže 25. januára 2010 e, e, by sa to malo preveriť. Posledná lehota na podávanie pozňacích návrhov je 9. februára a hlasovať sa bude vo výbore vo februári. Mm, v máji sa bude hlasovať v plene. Ešte niekto? Niečo? Viete, že máme toto regulačné konanie s preskúmaním a navrhuje sa tu nový dodatok, e, dodatok nariadenia, to je E969 neoton, a ja by som bol e, rád, e, keby e, pred tou lehotou, keďže to bolo schválené v septembri, tak do konca novembra, decembra musíme prijať rozhodnutie a chceme proti tomu namietať. Takže bol by som rád, keby to výbor dal ako bod na ďalšie zasadnutie. No bol by som rád, keby sme túto tému prediskutovali, než bude príliš neskoro. Navrhujem následovné. Možno by ste to mohli um, záslať nám ešte písomne, aby sme o tom mohli eh, hovoriť samozrejme otvorene. Vážené kolegyne a kolegovia, ďakujem vám všetkým, dobrú chuť a o 15. budeme pokračovať ďalej.